Der Präsident. Pán predseda. Meine Damen und Herren, ich darf Sie... Vážené dámy a páni, poprosím, keby ste ma počúvali chvíľu. Teraz by som chcel eh, prijať nezvyčajné opatrenie, ktoré však je nevyhnutné pre prácu nášho parlamentu. Dnes ráno prišlo k prípadu tu v parlamente, o ktorom si myslím, že Európsky parlament nemôže nereagovať, na ktorý nemôže nereagovať, ale musí nutne reagovať. Teraz vám odcitujem vetu, ktorú poprvé považujem za neakceptovateľnú a po druhé e, je potrebné ju sankcionovať. Je to veta kolegu Zina Dínosa v diskusii o EU, samite EU, Turecko. Budem citovať, ako sa vyjadril. My, ako napísali osmanskí, osmanskí e, vedci, Turecky Turci sú špinaví, duševne problematickí, ak to bojuje proti nepriateľovi, odíde. E, jediná efektívna cesta, ako sa zaoberať Turkami, je ukázať im pesť a rozhodnosť. Podľa mňa, dámy a páni, je to veda, ktorá podľa článku 185 e, predstavuje zásadné porušenie hodnôt únie. Ako opak okamžité opatrenie ako okamžité opatrenia som preto nariadil a dámy a páni, chcem k tomu dodať, i ako zásadné rozhodnutie, pretože si myslím, že tu systematicky sa snaží, je tu snaha prekračovať červené čiary a rasizmus, aby e, sa vyjadrovali poslanci rasisticky. Ja som to už včera povedal, so mnou nie, predlo, podľa článku 185 rokovacieho poriadku v súvislosti s článkom 11 e, poslanca Zinodinosa vylučujem s okamžitou platnosťou zo schôdze Pán Zinodinos, žiadam vás, aby ste opustili sálu v rámci bežného konania budete vypočutí. Nebude teraz diskusia o tomto okamžitom opatrení. Poprosím, aby ste opustili sálu. Pán Zinodinos, opustite sálu. Nie, pán Zinodinos, opustite sálu. Prosím. Ešte raz vás vyzývam, aby ste opustili sálu. Takže poprosím, aby ste vykázali pána Zinodinosa zo sály. Služba. Opustite prosím sálu. Keď chcete sprevádzať pána Zinodinosa, tak vás, vám v tom nebudem brániť. Nebudeme mať žiadnu rozprávu k, tomuto, k tejto skutočnosti. Pán Zinodinus bude vypočutý, ale nebude teraz e, e, debata a pokiaľ sa neupokojíte, dostanete upokojovacie prostriedky, pán kolega. Takže ďakujem pekne a o postupe vás budem Rokujeme podľa rokovacieho poriadku a o tomto konaní vás budem ďalej informovať, dámy a páni. A teraz začíname s hlasovaním. Ďakujem pekne. meine Damen und Herren, Dámy a páni, ešte, ne, ešte nezačneme s hlasovaním, ešte dva oznámy mám vopred. Pani Elini Tio Ráros opúšťa frakciu EP, opustila frakciu EPP a od 8.3.2016 vstúpila do ECR frakcie. A druhý oznám,